Darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Kolegyne, kolegovia, prosím, usaďte sa. Dámy a páni, rád by som vás požiadal, aby ste sa usadili a zaujali svoje miesta. Vyhlasujem zasadnutie prerušené 23.6.2016 za opätovne otvorené. V súlade alebo po dohode s politickými skupinami